Uh, uh, Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Možno by sme mohli začať, pretože máme 53 minút. Dovolte mi otvoriť túto výmenu názorov o právach domorodého obyvateľstva, konkrétne v Mianmare, Bangladeži, Brazílii a Číle. toto je výmena názorov. Rozhodli sme sa zaoberať rôznymi oblastiami geografickými. Nepýtajte sa ma na dôvod, prečo tieto štyri krajiny a nie iné. Dovolte mi zároveň povedať, že ľudia, domorodé obyvateľstvo po celom svete trpí výrazným porušovaním ich práv. Často im zabavujú pôdu, často ich pripravujú o pozemky, o zdroje. Domorodé obyvateľstvo v Latinskej Amerike, v Ázii netvorí nejakú výnimku, patria medzi tie najznevýhodnejšie, najznevýhodnenejšie a najzraniteľnejšie skupiny ľudí v ich oblasti. Často trpia javmi ako zatknutia, väznenia, negramotnosť, chudoba, choroby, čelia diskriminácii v školách a sú diskriminované na pracovisku. Ich eh, posvetné miesta, posvetné oblasti sú plundrované, častokrát nie je im umožnené ani študovať vo vlastnom jazyku v princípe sa budeme na jednej strane sústrediť na právo byť konzultovaný a zúčastňovať sa, participovať na vytvorení, posudzovaní verejných politík a legislatívy, ktoré, ktorá má na nich vplyv. Na druhej strane sa budeme sústrediť aj na právo prístupu k spravodlivosti, na to, aby mohli si nárokovať svoje ľudské práva, aby mohli ísť cestou nápravy v prípade porušenia ich práv. Toto je nevyhnutné a na, veľmi napomocné, pokiaľ ide o, o ich práva, pokiaľ ide o ich porušovanie a uplatňovanie si nejaké nápravy. Dnes je tu spolu s nami pán Fernando Borges, pani Aura Lojta Chavez. Dúfam, že som to povedal správne. A Yvonne. Dúfam, že som to povedal správne. Pán Fernando Borges, náš prvý rečník, je zo São Paulo z Brazílie. Po tom, čo pracoval pre britský British Council v São Paulo v Londýne, Fernando Jorges sa pridal k organizácii ľudí nezastúpených národov a, a jednotlivcov, a teda ľudí nám každý týždeň zasielajú maily ako poslancom DRA, žiadajú o stretnutia, o diskusie a tak ďalej. Veľmi aktívne, ako ich poznáte, je známa organizácia, ktorej členovia sú domorodé obyvateľstvo, minority, neuznané štáty, okupované územia, ktoré sa spojili, aby obhajovali svoje politické, sociálne a kultúrne práva. Pán Borges sa bude sústrediť na právo, na konzultáciu a účasť domorodých ľudí pri tvorbe, implementácii a posudzovaní politik, verej, verejných politik. Čiže prvá vec, ktorú som spomenul v rámci nášho tematického zamerania, e, na 7 minút dostávate priestor. E, Ďakujem, e, pán Preda, pokúsim sa. Ctení poslankyne, poslanci podvýboru pre ľudské práva som e, poctený možnosťou prihovoriť sa e, na tejto schôzi a chcem sa poďakovať e, pánovi predsedovi a podpredsedovi, pánovi Predovi a všetkým poslancom druhá za zorganizovanie tejto dôležitej výmeny názorov. Skôr ako začnem o tom teraz hovoriť, chcem upriamiť pozornosť na to, že ešte stále dnes domorodé obyvateľstvo po celom svete cítia potrebu, alebo aby som bol presnejší, musia patriť nejaké organizácii, ktorej meno zahrania, alebo názve má slovo nezastúpený, nezastupovaný. My sme zistili, že po celom svete ľudia z domorodého obyvateľstva zažívajú podobné, podobné veci a podobné javy. Len by som vypichol dve Mapučovia v, And, v oblasti And a ľudia Duma v Čitagong trakte, teda, alebo oblasti Čitagong, Bangladeži sú takisto nezastúpení v rámci štátu, ktorý je zodpovedný za ich ochranu a podporu ich práv, dochádza k systematickému porušovaniu ich, ich teda práv. E, v snahe zabezpečiť, že domorodé obyvateľstvo po celom svete bude mať zaručené svoje práva, jedna zásada sa dostáva do popredia osobitne a tzv. Slobodná predchádzajúci, slobodný predchádzajúci a informovaný súhlas. E, tento štandard alebo norma je ochranovaná na úrovni medzinárodného práva, konkrétnejšie medzinárodnej medzinárodnom dohovore Organizácie práce 169a deklarácie Spojených národov z o právach domorodého obyvateľstva, kde je to konkrétne uvedené 5 krát. Právo, teda potre, povinnosť konzultovať je ďalej uvádzaná v článku 1932 tohto vyhlásenia. Článok e, dohovoru na rovni Medzinárodnej organizácie pre prácu 169 vyžaduje konzultáciu s domorodým obyvateľstvom formou inštitúcií, ktoré zastupujú práve tieto komunity. Inými slovami, slobodný predchádzajúci informovaný súhlas a táto zásada predstavuje nielen štandard, ktorý zaručuje domorodým obyvateľom to, že by mali mať možnosť zúčastňovať sa relevantného rozhodovania, ale takisto ovplyvňuje e, výsledok týchto samotných procesov, kde e, má priamy vplyv na nich. Toto je vo svojej najčistejšej forme právo na seba určenie. Zásada, ktorá je len veľmi málo hodnotená v očiach medzinárodného spoločenstva. Ilustratívnym príkladom, ako vláda môže zlyhávať pri implementovaní slobodného predchádzajúceho informovaného súhlasu sa udial v Brazílii. Napriek národnému a medzinárodnému tlaku brazilská vláda schválila vybudovanie Belomonte hrádze bez e, adekvátneho konzultovania domorodých skupín obyvateľstva. Tento projekt plánoval presmerovať viac ako 80 teda premiesniť Chingu River, toho toku, e, preč od pôdy a pozemkov domorodých obyvateľov. Selena Maria de Almeida popísala konzultácie, ktoré prebehli v rámci environmentálnej agentúry IBAMA a Elektronte ako vysvetlenia, nie konzultácie Federálne ministerstvo pre verejné záležitosti v Brazílii a Medziamerická komisia o ľudských právach organizácií amerických štátov takisto poznamená, že Brazília zlyhala pri konaní v súlade s predbežnými opatreniami, ktoré mali za cieľ ochraňovať život, zdravie a integritu lokálnych e, spoločenstiev. V septembri 2017 Belomonte projekt bol opäť pozastavený z dôvodu argumentov, že presídlenie týchto ľudí, ktorí sa takto presídlovali teda týmto projektom, nebolo adekvátne. Okrem toho, dnes Kongres Brazílii e, zvažuje ďalšie zjednodušenie environmentálneho licencovania, čím ďalej odstráni e, povinnosť licencovania pre polnospodárske účely a uvoľní pozemky pre banské účely a pre ťažbu. Napriek tomu, že brazilská vláda tvrdí, že miestne obyvateľstvo domorodé bolo primerane konzultované a že projekt zahrania sociálne programy, aby zabezpečili tradičné komunity v Šinguárie, teda v oblasti Šingu, a že budú mať oni prospech z toho projektu. Realita ukazuje niečo iné. E, región Amazonu, e, ktorý zahrania niektoré z najväčších koncentrácií domorodých skupín, má len 8 kresiel vo federálnej vláde. V Národnom kongrese až dodnes e, je len jeden člen parlamentu, jedna poslankyňa, jeden Mario Churuna, ktorý je poslancom 30 rokov. Okrem toho mnohí vo vládnych pozíciách majú priame alebo nepriame väzby e, s vlastníkmi pôdy a e, veľkými agripodnikateľmi alebo podnikateľmi v biznise e, polnospodárskom. Ďalej sa pozrieme aj na Čile, kde hlavným výsledkom zákona o domorodom bolo vytvorenie národného orgánu pre otázky domorodého obyvateľstva na úrovni vlády Korporácie Nacional de Saralo Indigena zahrania 8 priam volených zástupcov domorodého obyvateľstva a 8 poradcov na úrovni vlády, ktorí nie sú z domorodého obyvateľstva. Konady predstavuje dôležitý inštitucionálny nástroj, ktorý dáva domorodému obyvateľstvu hlas pri rozhodovaniach, ktoré ovplyvňujú ich pozemky, kultúru a tradície. Je dôležité poznamenať, e, že Prezident Konady e, nie je zástupcom e, domorodého obyvateľstva. Je to podstatné, nakoľko to znamená, že zastrešujúca všeobecná kontrola organizácia nie je vedená práve domorodým človekom, čím sa kompromituje tá reprezentatívnosť. Nomer 2009 e, čilský, rozhodnutie Čilského súdu, ktorý pardon, v ščítaní obyvateľstva 2013 1,57 miliónov Čílanov, okolo 9% populácie bolo identifikovaných ako patriacich nejakej skupine domorodého obyvateľstva. 8 jednotlivcov, ktorí fungujú, ktorí figurujú v rámci Konady rady, sú jediní zástupcovia domorodého obyvateľstva a tým pádom sú veľmi poddimenzovaní z pohľadu reprezentácie tieto skupiny obyvateľstva napriek vláde Bašeletovej, ktorá podpísala legislatívu, kde hovorí, že zriadi ministerstvo pre záležitosti domorodých ľudí a takisto radu pre domorodé obyvateľstvo, nič z toho sa nenaplnilo. Konzultácie s pôvodným obyvateľstvom v obchodných dohodách a investičných projektoch je nevyhnutné z pohľadu toho, že mnohé projekty sa nachádzajú na pôde, ktorá tradične, ktorá tradične patrí pôvodnému obyvateľstvu. Neustále však aj čilská vláda a obchodní partnery nekonzultujú a nezapájajú týchto ľudí do rokovaní, napriek tomu, že majú na nich priamy vplyv tak verejné protesty, ako aj experti z Medzinárodnej organizácie práce vyzvali čílskú vládu, aby prijala nevyhnutné kroky, aby prispôsobila novú legislatívu k dohovoru 169, tak aby konzultovala s pôvodným obyvateľstvom investičné projekty, ktoré pravdepodobne budú mať aj vplyv a ktoré, eh, budú, ktoré mu umožnia podeliť sa o výhody z ťažby minerálnych zdrojov. V súčasnosti eh, prezident Bachelet eh, je tým, ktorý riadi proces e, tvorby novej ústavy. Aby aj oni boli uznaní na úrovni ústavy, je nevyhnutné ich zapojiť. Záverom. Pôvodné obyvateľstvo po celom svete možno má iný kontext, ale má mnohé paralely. Brazília, Chile, Mianmarsko, Chile. Pôvodné obyvateľstvo predstavuje tú najzraniteľnejšiu časť populácie a boria sa s tým, aby boli uznávaní, aby mali práva. Napriek tomu rámcu, ktorý existuje a ktorý hovorí, že tie členské štáty majú prihliadať práve na pôvodné obyvateľstvo, nedostatok ratifikácie, dokonca žiadna implementácia takéhoto dohovoru naďalej len zachováva stav konania, ktoré je v rozpore s právami týchto skupín. Ďakujeme veľmi pekne. No a slovo ktoré dostane pani Aura Lolita Chavez bojovnička za ľudské práva z Guatemaly, je členkou rady eh, obyvateľstva Kíče a eh, organizácie, ktorá bojuje za eh, ľudské práva, bojuje proti zneužívaniu zdrojov a stala sa obeťou vyhrážok je jedna z nominant, bola nominovaná na Zachorovú cenu tento rok a boje za práva pôvodného obyvateľstva prístup k spravodlivosti pri porušení ľudských práv. Máte slovo na 8 minút. Nech sa páči. Ďakujeme veľmi pekne za to, že mám dnes možnosť vystúpiť, a že ma vypočujete. Ďakujem veľmi pekne pod výboru pre ľudské práva tu v Európskom parlamente. Ďakujem za to, že tému práv pôvodného obyvateľstva Ehm, že sa aj venujete. Ďakujem veľmi pekne aj mimovládnym organizáciám, e, dokumentačnému centru, e, Centru pre pôvodné obyvateľstvo, ktoré umožnili, aby som tu dnes vystúpila e, v globálnom svete. Ehm, ešte treba vyriešiť veľmi dôležité aspekty oblasti vzájomného porozumenia a pochopenia medzi ľuďmi. A k tomu patrí aj prístup ľudí k spravodlivosti, táto situácia sa zhoršuje zo dňa na deň aj s ohľadom na už existujúce e, ťažkosti, e, ktoré existujú v rôznych štátoch. E, problémy súvisiace s marginalizáciou, s hospodárskou, sociálnou, geografickou úrovňou a rovnako sa porušujú aj ľudské práva. Tieto štátni zamestnanci a súkromné podniky nerešpektujú a existujú aj pasce, ktoré sa dávajú eh, zase španielský jazyk na to, ale aj celý eh, právny systém, eh, ktorý právny systém, ktorý funguje existuje historický kontext eh, Jala, kde hovoríme o územiach, eh, na ktorých eh, sa závažne porušujú ľudské práva, hlavne s ohľadom na zneužívanie moci štátom. Tu aj štátni zamestnanci, členovia oligarchistických koncernov a majiteľa veľkých pozemkov, neoliberálne záujmy, patriarchálne záujmy v koloniálnom kontexte, napríklad eh, v Strednej Amerike, v Južnej Amerike, v krajinách ako Guatemala, Mexiko, Chile, Brazília, Kolumbia, Ekvádor a tak ďalej. My momentálne zažívame nútené presídlovanie a diskrimináciu obetí počas súdnych procesov a rovnako sa objavujú aj pokusy o podplácanie na umlčanie ľudí. Všetko to páchajú nadnárodné eh, koncerny a to v mene inštitucionalizácie rasizmu. Eh, hovoríme o elitách, eh, o majiteľoch veľkých pozemkov, nadnárodných komplexoch, koncernoch a pôvodné obyvateľstvo musí znášať to zlo odškodenie je nedostatočné pri zabraní pôdy, nezrovnalosti v justičných procesoch a iné problémy. Momentálne sa odohráva na územiach, ktoré sú postihnuté v našej krajine aj postihnuté nadnárodnými koncernami. To je ďalší príklad toho, čo sa práve odohráva mnohé ženy na mnohých oblastiach v rôznych krajinách. Musia bojovať proti veľkým koncernom. Zaberaná pôda a územia, ktoré už stáročia ktoré nám patrí stá, stá, stáročia. Hovoríme o, o ťažobných firmách, energetických koncernoch a veľkých nadnárodných koncernoch, koncernoch, ktoré konajú v mene štátu. A my nemáme ani najmenšiu nádej na spravodlivé e, konanie. Sme kriminalizovaní, čelíme žalobám a sme stigmatizovaní. Pričom my žiadame len spravodlivosť. Uvediem príklad. Jedna žena z kňa Majov, ktorá bojuje už za roky za spravodlivosť a za vyšetrenie vražde svojho manžela, ktorý bojoval proti zabraniu pôdy nad národnými koncernami. Rovnako bojuje proti ťažobnému, ťažobnej, ťažobnej firme a zločinom, ktoré spôsobili bezpečnostné zložky v proti 11 ženám kde ženy boli znásilnené. To je príklad toho, čo robia veľké nadnárodné koncerny, keď v našej spoločnosti porušujú ľudské práva a systematicky to porušujú a to bez trestu. Zabranie pôdy, kradnutie pôdy, ničenie v mnohých našich štátoch je situácia taká, že neustále permanentne sa zaberá pôda E, čom hovoríme o územiach pôde, ktorá patrí e, tradičným kmeňom pôvodnému obyvateľstvu. Okrem toho sú porušované ľudské práva zásadným spôsobom a dohovory ILO 190, 169 sa nedodržiava. To je ďalší príklad. E, ďalší príklad je Guatemala. Guatemala má, alebo podpísala dohovor ILO 169 a to v roku 1966, eh, ktorí sa zúčastnili aj veľké podniky, avšak nikdy sa do konzultačného procesu eh, neprizvali pôvodno, zástupcovia pôvodného obyvateľstva. Pri ratifikácii tohto dohovoru a dohody eh, v roku 2006 E, kmene Majov, ktoré boli nútene presídlené, žiadali späť svoje územia e, v vlastne regionu El Estor. žiadali územia, ktoré e, tvorili malú časť ich majetku, ktorý im bol odobraný. Oni sa obratili na spravodlivosť, žiadali spravodlivosť a historické územia, ktoré boli ukradnuté v roku 2006 agentúra OSN e, rozhodla, že Guatemala porušila medzinárodné e, právo tým, že schválila projekt Fénix bez konzultácie s kmeňmi. Avšak Guatemala toto nezohľadnila. Takže kto nesie zodpovednosť alebo je zodpovednosť podnikov, sociálna zodpovednosť podnikov jednoducho neexistuje. Jednoducho neexistuje preto, a to sa ukazuje aj v týchto podnikoch a na tomto príklade. Užíva sa sexuálne násilie, útoky na ženy, deje sa to v našej krajine aj v iných krajinách. A e, sexuálne násilie sa často, použí, často používajú podniky veľké firmy na to, aby sme opustili naše územia nútia nás utekať, nútia nás, aby sme opúšťali e, naše územia. A ak tak neurobme, tak, nám, tak nás zastrašujú a hrozia nám mučením. My neustále bojujeme len za spravodlivosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne e, za váš príspevok. No a teraz slovo dostane pani majtin. Jumon, ktorá je zastupkyňou plnej rady Asia Indigenous People Pact. Nech sa páči, máte slovo. Dobré popoludnie, vážení členovia Európskeho parlamentu, europoslanky, europoslanci bratia a sestry z domorodých oblastí a rozličných regiónov, vážení hostia. Je pre mňa veľký, veľkou cťou, že môžem odprezentovať situáciu domorodých ľudí e, vo vzťahu k spravodlivosti a ich práv participovať vo verejných záležitostiach z hľadiska Bangladežu a Mianmarska a AIPP. AIPP bolo založené v roku 1988. Je to regionálna organizácia autochtónnych hnutí, ktorá má na starosti podporovať a posilňovať e, spoluprácu a solidaritu pri obhajobe práv domorodých ľudí, trvalej udržateľnosti životného prostredia a jeho ochrany. HIPP má 48 členských organizácií v 14 krajinách v Ázii. Celkovo domorodé obyvateľstvo tvorí 5 populácie, ale tvoria 15 z 900 miliónov najchudobnejších vidiečanov. Odhaduje sa, že žijú na 20 e, zeme, čo znamená, 80 biodiverzity je práve v týchto regiónoch. Predstavujú vyše 5000 rozličných domorodých kultúr a hovoria viac než 4000 jazykmi. E, dnes máme 7000 jazykov. Mnohí, z, mnohé z týchto populácií sú v Ázii, ktorá je domovom pre dve tretiny odhadovaných 370 miliónov domorodých ľudí na celom svete. Väčšina štátov v Ázii neuznáva termín autochtóny alebo domorody obyvatelia a preto sú naše individuálne a najmä kolektívne práva e, stanovené v UNDRIP. Bangladeši sa e, nám hovorí kmene, rasy alebo etnické sekty. Podobne v Mianmarsku, tam nám hovoria etnické národnosti. V Bangladeši a v Mianmarsku sú krajiny s rozličnými jazykmi, náboženstvami a etnikami, ale existencia domorodých skupín, ktoré majú rozličné kultúrne praktiky, e, nie je uznaná štátom a hlavnou populáciou, a to znamená ignorancia, ľahostajnosť a dokonca diskriminácia. Tieto faktory mali za dôsledok vylúčenie domorodcov z vlády a vývojových iniciatív, kde sa zúčastňujú iba marginálne. Podobne ako v ostatných krajinách, kde sú domorodí ľudia, v Mianmarsku a Bangladeži je alarmujúce, že, sa zbavujú, že ich zbavujú pôdy a že ich vzťah k pôde sa neustále zhoršuje. V Bangladeži obrovské časti pôdy boli vyhlásené za lesy medzi 1990. a 2010. a zodpoveda za to Ministerstvo pre lesy v Bangladeži. Medzi tým tam bolo postavených e, mnoho turistických centier, ktoré stavali vojaci a náčelníci alebo tí, čo vedú kmene, vôbec neboli konzultovaní a ich námietky neboli vzané na vedomie. Táto prax je v protiklade s existujúcimi zákonmi, kedy sa hovorí, že e, cestovný ruch je téma, o ktorej treba diskutovať s náčelníkmi kmeňov a domorodými ľuďmi a takisto manažment pôdy a administratíva pôdy sa má diať tradičnými inštitúciami. Takéto odcudzovanie sa pôde znamená pre domorodých ľudí e, to, že nemôžu sa vyjadriť k svojmu vlastnému osudu. Vo voľbách vláda prijala vyhlásenie, že sa budú robiť špeciálne opatrenia, ktoré zabezpečia pôvodné vlastníctvo pôdy, vody a prastarých lesných oblastí. Vytvorí sa komisia pre pôdu, ale vláda ešte stále takéto opatrenia neurobila a nevytvorila komisiu pre pôdu e, kmeňov, ktoré žijú na pláňach. To prispieva k ochudobňovaniu e, domorodých ľudí, pretože v roku 1950 bol prijatý zákon, ktorý síce zabezpečuje ochranu práv na pôdu pre domorodcov z pláni, ale týka sa to transferu e, pôdy a netýka sa to reštitúcie. To znamená, že sa záležitosti musia riešiť cez pozmenujúce návrhy, cez zložité právnické dokumenty a administratívne a politické smernice. Väčšina domorodých ľudí v Bangladeži prežívajú s ekonomickými ťažkosťami, čelia viac násobným problémom od chudoby po nezamestnanosť. V Mianmarsku vlastní pôda, všetky zdroje, všetku pôdu a dohliada nad tým, že sa národné, pôd, národ, prírodné zdroje používajú pre ako keby celý národ ak je to sformulované v zákonoch. Tieto praktiky v Mianmarsku viedli k tomu, že sa domorodé komunity stali veľmi zraniteľnými, pretože sa praktikovalo vyvlastňovanie pôdy pre komerčné záujmy. Pôda, na ktorú mali nárok, e, nemali to nikde zaregistrované, existovali iba ústne dohody alebo staré starobile princípy, tak napríklad taký ako dama ucha. To znamená, ten, ktorý drží mačetu a keď sa teraz vyžadujú iné ochranné prostriedky na existujúce politiky pôdy, znamená to, že sa prioritizujú investície a štátne vlastníctvo pôdy. Práva na pôdu boli potom zmenené, právny základ bol zmenený, vytvoril sa legálny trh pre pôdu a e, mnohé zahraničné domáce investície v tom zohrali veľkú úlohu. To isté platí pre prírodné zdroje, ktoré naše komunity predtým spravovali a poskytovali nám ochranu, potravu, prístrešie, aby sme boli schopní trvalo dlhodobo udržateľne žiť. Takýto inkluzívny rast a trvalý rozvoj e, žiada aj Európska únia v partnerstve s týmito troma, dvoma krajinami, ktoré som si spomínala – ktorý som spomínala a takisto si Európska únia žela zachovať práva domorodcov a ich rozvoj. Ženy, mladí ľudia a postihnutí spomedzi domorodcov musia prekonávať systémové a štrukturálne bariéry kvôli svojej etnicite, rodu a stavu postihnutia. Toto je pozadie a na základe tohto e, vymenovaného východiska odporúčam Európskemu parlamentu, aby povzbudzoval nabádal Bangladeš a Mianmarsko, aby uznali práva autochtónneho obyvateľstva, najmä vo vzťahu k prístupu k spravodlivosti a participácii na verejných záležitostiach zakotvených v UNDRIP a takisto, aby sa e, dalo do praxe partnerstvo EÚ s týmito dvoma štátmi. Odporúčame, aby sa podporovala iniciatíva vlády Mianmarska pri ratifikovaní Medzinárodného dohovoru o občianských a politických právach ICCPR, aby bolo možné prispieť k podpore práv autochtónneho obyvateľstva pri participácii na veciach verejných. Po tretie, viac e, domorodcov sa musí zapájať do definícií a zhromažďovať sa údaje. Ďalej sa to týka trvalo udržateľných cieľov, ktoré treba rešpektovať. A napokon sa odporúča, aby sa uznali kolektívne práva domorodcov, najmä práva na pôdu, územia a národné zdroje, aby sa vytvorila komisia pre pôdu, ktorá by mala zabrániť odcudzovaniu domorodcov od pôdy a, a ktorá by reštituovala práva na pôdu, najmä pre domorodcov z pláni. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Veľmi pekne vám ďakujeme. A teraz tu mal byť pán Antonio Gioldi, je to vedec z Brazílie. Nemohol sa žiaľ zúčastniť. Namiesto neho je tu pán Güchner, ktorý prečíta posolstvo pána profesora Gioldiho. Nech sa páči, máte slovo. Neviem na koľko minút, ale musíte to stihnúť za menej ako 8. Vielen Dank. Ich werde das Ďakujem pekne, ja to prečítam po nemecky, pretože profesor Andrioli e, v, je práve v Nemecku na ministerstve pre rozvoj. Z technických dôvodov nie je možná technická konferencia, e, videokonferencia, preto prečítam jeho stanovisko. On hovorí o situácii v Brazílii po e, prevrate z minulého roka. Hovorí, že prvý problém spočíva v tom, že demokracia a princípy demokracie sa nedodržiavajú. E, zvolená prezidentka bola e, zosadená, čo musí byť odôvodnené v sústavy. Odôvodnenie bolo formálne, e, rozpočtový manéver, pretože prezidentka nemala podporu parlamentu, aby zmenila tento rozpočet, ale tak, ako sa to stalo, je to proti pravidlám v brazilskej, v brazilskej ústave. Puč ešte stále prebieha a zmenou ústavy, takže v nadchádzajúcich 20 rokoch výdavky na verejné zdravotníctvo a e, vzdelávanie nebudú napojené na daňové príjmy. A preto verejné, zdravotní, verejné zdravotníctvo a vzdelávanie pre chudobnejšie skupiny bude bude obmedzené. A tu to chudobné obyvateľstvo znamená v podstate pôvodné obyvateľstvo a ďalej reformy, ktorými sa prakticky odstraňujú práva zamestnancov a ďalej dôchodky majú byť zrušené pomocou dôchodkovej reformy. Môže sa dokonca stať, že demokratické voľby, ktoré majú sa uskutočniť budúci rok, sa jednoducho neuskutočnia. Rovnako panuje e, podozrenie, že sa pripravuje vojenská diktatúra. Ďalší problém je odstránenie e, všetkých výdobíkov za ostatných 12 rokov, hlavne v boji proti chudobe. Program na boj proti hladomoru, e, zákon o jedle na školách, na podporu malých rolníkov. Dodnes eh, sa nakupovali od eh, malých rolníkov. No a eh, zmena počíva v tom, že sa to bude kupovať od veľkých podnikov. No a bude to mať vplyv na vstup na trh pre malých, malých rolníkov, bude to mať vplyv na program viac doktorov, prístup na, k univerzitému vzdelaniu, dodržiavanie ľudských práv, zrušenie alebo redukcie, redukcia oblesňovania pralesa. Polnohospodárska reforma, ktorá spočívala v tom, že pôda sa mala sprístupniť pre malých, malých rolníkov. To všetko sa robí v prospech veľkých majiteľov pôdy a to všetko je konflikt medzi vlastníkmi veľkých pozemkov, to znamená bielým obyvateľstvom a pôvodným obyvateľstvom. Namiesto toho, aby sa vláda snažila posilniť potravinovú suverenitu, jeho práva veľkým podnikom, napríklad nové náleziska ropy, ale aj práva na chránené oblasti sa predávajú tým koncernom. Dokonca aj pozemky pralesa sa predávajú investorom z zahraničia. To je politika, ktorú poznáme z 70. a 90. rokov 20. storočia. Privatizácia, rušenie sociálnych programov, ktoré tým najchudobnejším umožňujú a umožňovali, aby zlepšili kvalitu svojho života a, sociál, a znížili sociálne nerovnosti. Tým sme dosiahli, že Brazília už nebola na mape OSN eh, hladomoru, pretože Brazília bola veľmi úspešná v programe nulový hladomor a budovanie, pri budovaní štátnej infraštruktúry, ktorá pre najchudobnejšie vrstvy eh, vytvárala nový priestor dostať sa zo závislosti veľkých koncernov. Koncentrácia pôdy narastá rovnako eh, ničenie životného prostredia a súčasne aj hladomor a chudoba. Brazília po 12 rokoch sa opäť označuje ako jedna z najnerovnejších spoločností vo svete. Ľudské práva sa neuznávajú. Ľudia sú prenasledovaní, topia vyhražkami a dokonca sú vraždení, e, hlavne na vidieku, keď sú proti monokultúram ako soja a keď bojujú proti zaberaniu pôdy. Tí, ktorí protestujú, sú kriminalizovaní a dokonca sa obmedzuje veľmi výrazne sloboda prejavu a myslenia, či už v médiách alebo na univerzitách, ktoré predtým boli miestom názorovej rôznorodosti. Profesor Andrioli. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No a teraz prejdeme k príspevku našich kolegov a predstaviteľ eh, skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že toto je skvelá iniciatíva. Ja som sám autorom správy tohto parlamentu o situácii pôvodného obyvateľstva v rôznych regiónoch sveta to len počiarkuje, že tento parlament e, uznáva závažnosť tohto problému. A že tento parlament e, má v úmysle o tom diskutovať a vyjadriť e, svoju pozíciu. Ako aj ovplyvňovať veci s cieľom pomôcť všetkým pôvodným obyvateľom v rôznych častiach sveta. Som vďačný za príspevky, ktoré zazneli a som si istý, že boli veľmi zaujímavé, ale sú tu dva, tri problémy, ktoré sa zdajú byť najdôležitejšími. Už len uznanie samotných práv kolektívne a jednotlivo, pokiaľ ide o takéto pôvodné obyvateľstvo, je dôležité, pretože stále mám pocit, že bohužiaľ títo ľudia ešte stále nenadobudli občianské práva so všetkým, čo sa s tým spája. Druhá téma, ktorá takisto právom zaznela, je otázka prístupu k spravodlivosti. Ako sme počuli od pani Staves, sú tam kultúrne dôvody ako aj epistemologické. Ale pochopiť tieto veci a prenos niektorých právnych systémov do kultúr pôvodného obyvateľstva môže pomôcť prekonať takéto epistemiologické ťažkosti. Otázka je, ako zabezpečiť dodržiavanie práv a potom aj právneho poriadku, ktorý my považujeme za západný právny poriadok, ktorý má vo svojej podstate, úplne v základe, práve ochranu ľudských práv. A my vieme, že formálne a materiálne aspekty sú v tých krajinách iné. Ako je preto možné zabezpečiť kompatibilitu v tom eh, právnom postoji a právnom kontexte, ktorý sa má potom viazať na e, pôvodné obyvateľstvo. Sú tam isté napätia medzi týmito dvoma poriadkami, dvoma typmi usporiadaniami a v rámci tých poriadkov a usporiadaní, e, ktoré sa vzťahuje na pôvodné obyvateľstvo, sú iné e, modely, iné zvyklosti. Niektoré majú matriarchálne modely, ktoré sa stále replikujú a ktoré bohužiaľ sa potom vie v iných častiach sveta. To sú dve veci, ktoré som chcel spomenúť v rámci tejto konverzácii. Ďakujem pekne pani Biller, eh, Loch Biller za zelených. Eh, ďakujem pekne za tieto vaše príspevky. Mnohé príklady, ktoré ste spomenuli a veci, ktoré ste pomenovali, my sa im nebudeme venovať eh, v podvýbore. Sledujeme rôzne témy, rôzne krajiny. Potom sa takisto zaoberáme aj akčným plánom služby pre vonkajšiu činnosť a ja sa vždy snažím tlačiť na to, aby práva pôvodného obyvateľstva boli zohľadnené. Takže ďakujem vám, ďakujem aj Lolite Chavez za to, že osobitne hovorila o otázke sexuálne motivovaného násilia na pôvodnom obyvateľstve a takisto o aktivistoch z tohto spoločenstva, z tejto komunity. To je dôležitá vec. Tento týždeň na konci budeme mať Medzinárodný deň násilia proti ženám. Nemali by sme pri tej príležitosti zabudnúť, že aj vaša skupina veľmi trpí. Pokiaľ ide o otázku smeru na pána Borgesa, na začiatku ste hovorili možno, že to bolo Brazília, možno Čile, že v histórii, alebo historicky tam len jeden poslanec parlamentu, ktorý pochádza z pôvodného obyvateľstva. Neviem, či e, vy alebo dve e, ženy, ktoré participujú na tomto paneli, či sa uchádzajú ľudia z pôvodného obyvateľstva o mandát e, v či regionálnej alebo parlamentnej rovine. Ak áno, či je to potom e, skôr také symbolické, alebo či naozaj sú schopní ovplyvňovať legislatívu a rozhodnutia. No, ako povedal pán Preda, veľmi sú nám známe organizácie, e, organizácie nezastúpených ľuďom nezastúpených skupín. Je to aj úlohou vašej e, organizácie e, nejakým spôsobom zabezpečiť, aby tie nezastúpené skupiny si zabezpečili politické zastúpenie? Ďakujem pekne. Ešte e, jedno vystúpenie za konzervatívcov pán Bašia. E, Veľmi pekne ďakujem. Chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedali moji kolegovia. Vítam túto iniciatívu a chcel by som upriamiť vašu pozornosť na to, že po minúte, ktoré, v ktorej som sa vyjadril tejto téme, parlament prijal môj návrh, že sa v Mianmarsku bude e, že sa bude diskutovať 12. decembra o osude Rohingov v Mianmarsku. Aj v 5 decembra. Je tu dobrá správa, že vynikajúci novinár Alex Crawford, ktorý reportuje pre Sky News, sa tiež zúčastní, bude v parlamente a táto novinárka nám odpremieta aj svoj film. Budeme jej môcť klásť otázky Takisto za OSN a za britskú vládu prídu zástupcovia za vládu Mianmarska a Bangladeša. Len som chcel vás všetkých o tom informovať, že sa to udeje. Ďakujem. pekne za túto reklamu pre naši, na, naše aktivity. No a slovo teraz zostane pán Celer, skupiny EPP. No, ďakujem pekne, Kristián. Ja myslím, že teraz sme sa zameriavali predovšetkým na hospodárske potlačenie pôvodného obyvateľstva, pretože prichádzajú o životný priestor. Hovoril sa veľmi áno, nedôležité samozrejme vedieť, ktoré z veľkých koncernov tom zúčastňujú, ktoré to páchajú, pretože to myslím sa musí dostať na verejnosť. A myslím, že okrem toho nesmieme zabúdať na ďalší aspekt, a totiž, že mnohým podným obyvateľom sa berie aj kultúrna identita, čo sa to hodnotila na takový vplyv globalizácie, ale myslím, že to nie je dostatočné. Každé dva týždne zanikne jeden jazyk. Veľký filozof eh, Willem von Humboldt povedal už pred 150 eh, rokmi, že každým jazykom ktorý zanikne, zaniká aj svet prestav a kultúrne e, vedomie celého národa. A my teraz pripravujeme správu o situácii pôvodného obyvateľstva, e, okrem samozrejme hospodárskych aspektov, politických otázok, ktoré s tým súvisia. Nesmieme zabúdať ani na tento kultúrny aspekt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz by som by som chcel požiadať zastupcov komisie ASVČ, aby sa stručne vyjadrili pani Tovej Gant, je to z SVČ, predstaviteľka pre ľudské práva z SVČ, ste tu? Áno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za veľmi zaujímavú diskusiu. Chcem vás e, stručne informovať, že závery rady, ktoré boli prijaté 15. maja tohto roka, potvrdzujú dlhodobú podporu EÚ autochtónnemu obyvateľstvu a jeho právam. Takisto sa vyjadruje podpora deklarácii OSN pre práva domorodého obyvateľstva. Chceme dostať všetkým našim medzinárodným záujmom, procesom a mechanizmom, často spoločnými s OSN, a chceme sa sústrediť na dva aspekty. Jedným je diskriminácia a nerovnosť, ktorej sú vystavení domorodí ľudia a takisto ohrozenia násilím, pre obhajcov ľudských práv v súvislosti s pôdou. Navyše, závery rady takisto sa opäť prihlasujú k princípu obhajoby domorodého obyvateľstva a pokračovania dialógu s domorodými ľuďmi na všetkých úrovniach spolupráce. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme vám. A za komisiu sú tu dvaja ľudia, ešte Elica Moretti a Anna Volpe z DG Devko. Áno, tu som. Vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, vážení prednášajúci, sme veľmi vďační za túto výmenu názorov. Veľmi radi by sme spolupracovali s, na tejto téme ďalej spoločnými úvahami Hami. Práva autochtónneho obyvateľstva sú jednou z priorít v rámci európskych nástrojov pre demokraciu a ľudské práva. Je tu e, zvyšujúce sa množstvo práv súvisiacich s pôdou a environmentálnych aktivít. E, aktivisti... Môže, počujete ma, prosím? <laughs> okay. So I will say that Hovorila som, že v rámci európskych nástrojov pre demokraciu a ľudské práva sú práva autochtónneho obyvateľstva jednou z našich priorit. Podporujeme niekoľkých aktivistov a domorodých lídrov. A čo sa týka protinávrhu, máme tu jednu oblasť, na ktorú sa sústreďujeme a to, to, sa, to je tzv. land grabbing, teda zaberanie pôdy. Uh, Staráme sa aj o prírodné zdroje. Máme tu EDF a DCI ako ďalšie nástroje. Vychádzame z takéhoto prístupu kombinovania e, nástrojov a tak ako to kolegovia povedali, náš prístup vychádza hlavne z ľudských práv a potrebujeme prioritný a informovaný súhlas pri aktivistoch a aktivitách, ktoré sa e, ktoré súvisia a odhrávajú sa na autochtónnych teritóriách domorodého obyvateľstva. Dovolte mi dodať ešte to, že komisia v súlade s trvalo udržateľnými cieľmi a s agendou do roku 2030 podporila jedinečný nástroj, ktorý sa volá Domorodý navigátor. Ak potrebujete viac o ňom informácií, veľmi radi sa s vami podelíme o tieto informácie. V krátkosti tento nástroj, ktorý posilňuje a dáva moc do rúk e, domorodým komunitám, e, dáva im možnosť participovať a dáva im prístup k spravodlivosti, to je veľmi dôležité. Podporujeme prostrednícom ďalších e, platformiem domorodých ľudí a zástupcovia na fórach OSN nám pritom pomáhajú, pracujeme v súčnosti. A čo sa týka medzinárodnej úrovne, máme medzinárodné aktivity, ktoré súvisia s tým, ako domorodí obyvateľia sa sami môžu brániť, ako ich pripraviť na dôležité stretnutie, ako im pomáhať e, dosiahnuť svoje v rôznych inštitúciách. A čo sa týka prístupu k spravodlivosti, dám teraz priestor Elize Moretti, kolegyni. Ona pracuje na tematickej podpore DEVCO útvar 1 a poskytne vám prehľad bilaterálnej spolupráce a nástrojov bilaterálnej spolupráce, hlavne DCI v Mianmarsko a Bangladeži. Ďakujem za túto iniciatívu a za možnosť odprezentovať tieto veľmi relevantné intervencie v oblasti spravodlivosti. V Mianmarsku sme 4 roky v rámci programu do ktorého sme investovali 200 miliónov eur na zlepšenie prístup k spravodlivosti a na e, pomoc e, tým najslabším a najzraniteľnejším v krajine. Ide o zlepšenie prístupu e, formálnych aj neformálnych systémov. Naše programy budujú na predchádzajúcom projekte. Sú to dve centra pre justíciu, ktoré sme založili Teraz sú už štyri vrátanie finančnej podpore EÚ a tento projekt implementuje British Council. Spoliehame sa na predchádzajúce spoločné e, aktivity z British Council. Podporujeme právnu pomoc v širokom zmysle slova, to znamená právne zastúpenie na súdoch, právne poradenstvo. Poskytujeme ho ľuďom, ktorí patria do všetkých e, etnických skupín, ktoré žijú v Mianmarsku, ale aj spoza hraníc Mianmarska. Máme urči, určité údaje zhromaždené o ich náboženstve. V priemere poviem vám e, v krátkosti informáciu o výsledkoch našich e, centier justície. Je to zastúpenie na súdoch zadarmo, ktoré sme poskytovali minulý rok, právne zastúpenie pre vyše 1537 prípadoch a ďalšie prípady, ktorým sme pomáhali v ďalšom centre, ktoré bolo novozaložené, ktoré tiež sa rátajú na stovky ľudí. Je to tak ďalej podpora a školenie v oblasti mechanizmu riešenia konfliktov a mediácia. Mediácia teda je neformálny spôsob, neformálny mechanizmus riešenia konfliktov Máme 194 vyškolených eh, mediátorov a administrátorov a takisto máme desiatky ľudí, ktorí by mohli pracovať v eh, miestnych zastupiteľstvách. Máme aj eh, občianské prípady, ktorým pomáhame, spolupracujeme s mimovládkami, s inými právnikmi, poskytujeme poradenstvo advokátov, obhajobu práv aby bolo možné poskytovať právne rady chudobným. V Bangladeži sme začali s prácou už v roku 2009, takže teraz sme v štvrtej fáze projektu aktivácie. Od roku 2009 do roku 2015 sme pracovali na tomto projekte. Predtým sme investovali 10 miliónov a podporovali sme dedinské súdy, ktoré sú takmer formálnym druhom súdov, kde sa e, postupuje podľa mechanizmu riešenia sporov. Tieto dedinské súdy alebo obecné súdy, tam je väčšinou 5 ľudí, jeden je z náboženskej komunity, ostatní štyria, tí sú vymenovaní pomedzi dedinčanov, spomedzi obce, Ďalej tam musí byť určité percento žien. Od roku 2014 to je vďaka Európskej únie, ktorá podporila pozmeňujúci návrh v právnom rámci, takže najmä keď sa prípady týkajú, týk, najmä keď sa prípady týkajú žena detí, aspoň jednou členkou takéhoto panelu na dedinskom obecnom súde musí byť žena. Tieto súdy robia rozhodnutia rýchlo, je to všetko prístupné pre obyvateľstvo, sú to, je to aj trestné právo, aj občianské právo a teraz tento projekt, ktorý sa začal v roku 2016, nový, do toho Európska únia mieni tiež investovať a rozšíriť e, financovanie. Takisto tu bude tradičné, e, tradičný spôsob riešenia sporov. Ďakujem pekne. A teraz eh, dostanú slovo naši hostia, ale v opačnom poradí, takže začneme eh, pani Martin Juman. Nech sa páči. Um, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za všetky krásne reakcie a za vyjadrenia podpory pre pôvodné obyvateľstvo prostredníctvom našich príslušných programov. Ďakujem veľmi pekne. Je to pre nás pozbudením. Vždy potrebujeme vašu podporu, ako viete. budem teraz veci hodnotiť len z pohľadu Ázie. Naozaj je to pre nás veľmi pozbudivé a dávam to pocit, že sa nám dostali nové právomoci. Hovorili sme o tom slobodnom predchádzajúcom a informovanom súhlase, súhlase pôvodného obyvateľstva. Bolo by skvelé e, aj pri tvorbe týchto programov a projektov, keby ste dokázali zabezpečiť konzultácie a nejaké zozbieranie podnetov, návrhov od pôvodných obyvateľov od tej najnižšej úrovne Vieme, že pri tvorbe takýchto programov vzniká veľa víziev, hlavne keď eh, pracujete so štátmi a s ministerstvami na úrovni vlády. Eh, samozrejme, bola by to veľká podpora pre pôvodné obyvateľstvo, keby ste eh, začali zapájať práve toto obyvateľstvo počnúť s národnou úrovňou pri plánovaní, pri tvorbe, nielen pri implementácii, ale už počnúť s samotnou tvorbou projektov, programov a keby ste potom aj na nich mysleli pri stanovaní priorit teda na toto obyvateľstvo. Bolo by to naozaj bol by to silný nástroj a pomohlo by nám to pristupovať k spravodlivosti lepšie a takisto chrániť a propagovať naše práva. Vzhľadom na časové obmedzenia, ktoré máme, e, je tu niekoľko vecí, ktoré by som ešte stále rada spomenula. Hlavne v Ázii militarizácia v oblastiach, kde žije pôvodné obyvateľstvo, jeden z najväčších problémov, ktorému čeli pôvodné obyvateľstvo. Mnohé oblasti, kde žije pôvodné obyvateľstvo v rámci Ázie, čelia e, takýmto porušeniam ľudských práv z dôvodu militarizácie a takisto kriminalizácia tradičných spôsobov živobytia. Ehm, rotačné polnospodárstvo, prechod k inému iným plodinám a tak. To sú všetko veci, za ktoré je vynené pôvodné obyvateľstvo a takisto nejaký podiel na globálnom oteplovaní. A tieto tradičné spôsoby obživy tie nezabezpečujú len živobytie pre samotné pôvodné obyvateľstvo, sú udržateľnými spôsobmi riadenia zdrojov a zabezpečujú rovnováhu medzi obyvateľstvom a medzi matkou zemou. Preto by som chcela vás na to upozorniť a naozaj čelíme veľkým problémom, keď kriminalizujeme environmentálnych aktivistov a aktivistov v oblasti využívania zdrojov v našom regióne. A to sa výrazne viaže na otázku prístupu k spravodlivosti. Toto by som vám rada dala do pozornosti a ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a tešíme sa aj na pokračovanie v tejto spolupráci do budúcnosti. Ďakujem pekne. Uh, thanks a lot. Ďakujem pekne. Ďalej pani Šamez. Ďakujem pekne. E, vypočula som si všetko, čo ste povedali a chcela by som sa poďakovať za podporu, ktorú ste našim ľuďom dali. Toto je sila, ktorú máme a mali by sme pokračovať v našom úsilí. Je podľa mňa nevyhnutné, aby existencia právneho systému, ktorý patrí pôvodnému obyvateľstvu, s ktorým sa stotožňuje, musí byť e, patrične uznaná. Ľudia zaznamenali to, čo robíme, ľudia zaznamenali existenciu nášho obyvateľstva, všimli si, že si kladieme nárok na odškodnenie a je nevyhnutné aj tú historickú pamäť si stále pripomínať. E, sú to modely spravodlivosti, e, ktoré existujú, rôzne právne systémy, ktoré existujú v rámci týchto skupín obyvateľstva. Mali by sme sa uberať cestou právneho pluralizmu v našich krajinách. Je rôzny počet, je rôzne, sú rôzne systémy spravodlivosti. Ja nechcem, e, aby bol na mňa spáchaný nejaký atentát, alebo nemôžem, mňa niekto zautočil, aby z toho vyviazli bez trestne a nechceme, aby tam bolo takéto niečo v našich krajinách, že chceme zabezpečiť spravodlivosť. Ďalšia vec, ktorej sme zastancami, je, aby sme analyzovali, ako Európsky parlament a Únia môžu vyjadriť skutočnosť, že chcú spolupracovať s našimi ľuďmi. Myslím, že môžu vynaložiť väčšie úsilie, pokiaľ ide o reflektovanie toho, čo sa deje, pokiaľ ide o porušovanie e, ľudských práv, e, pokiaľ ide o tie zločiny, ktoré sa dejú, a to nie len v našich krajinách, ale aj inde, aj v Európe, kde prichádzajú takéto, odkiaľ pochádzajú tieto nadnárodné spoločnosti, ktoré potom prichádzajú do našich krajín a porušujú ľudské práva. Chcem preto teda vyzvať Európsku úniu a Európsky parlament, aby konali v tejto veci. Je dôležité, aby sa Európsky parlament e, nejakým spôsobom pripojil k aktivitám OSN, pokiaľ ide o ochranu práv a života pôvodného obyvateľstva. Takisto je dôležité, aby sme pokračovali vo veľkých projektoch, ktoré už boli spustené aby sme sa ubezpečili, že dostaneme alebo zabezpečíme rozpočty, ktoré budú lepšie reflektovať realitu a potreby E, pôvodného obyvateľstva. Ja som sa narodila, aby som prežila. Ja som sa rodila, aby som mohla byť s mojimi e, ľuďmi. Ja mám právo na to, aby som ďalej žila, aby som pokračovala. Ja nechcem byť obeťou vraždy, atentátu, útoku, ale vidíme, čo sa deje v našich krajinách. E, ľudia vyviaznú bez, úplne beztresne z rôznych zločinov, a nie je to ja obmedzený len na našu krajinu. Je mnoho ďalších ľudí, mnoho ďalších komunít, ktoré sú umlčávané e, za to, čo robia. Takže ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ja sama som e, bola predmetom prenasledovania za to, že som obhajovala právo na vodu, pôdu a teda práva mojich ľudí. E, prístup k spravodlivosti zabezpečí to, aby sme mohli v nejakom právnom rámci žiadať naše naše práva, veci, ktoré nám patria. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a ďakujem za to, že ste zastancami plurality v takomto svete. My sme pôvodní obyvateľi a chceme mať prístup k spravodlivosti. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za ten potlesk. Teraz pán Borges. Chcem odpovedať na vašu otázku, pani Lochbiller. Bohužiaľ nemám k dispozícii údaje ohľadom počtu ľudí, ktorí sú zastúpení na úrovni národných parlamentov a ktorí pochádzajú z pôvodného obyvateľstva. Pýtali ste sa, čo robíme, pokiaľ ide o pôvodných obyvateľov a jeden z príkladov máme aj v tejto miestnosti. E, zorganizovali sme misie, e, sú tam lídry z Guaraniky e, spolu s dvoma poslancami brazilského parlamentu, ktorí výrazne podporujú práva pôvodného obyvateľstva. Doviedli sme ich sem do Európy, do tohto parlamentu, aby mali možnosť sa stretnúť s europoslancami, s vami, aby e, vám dali do pozornosti situáciu, o ktorej viete. Je to veľmi dôležité. Aj my sa snažíme nejakým spôsobom vytvoriť takéto premostenia tým, že ich sem prinesieme alebo že organizujeme niekedy takéto misie do iných krajín. E, viem, že čas už e, vypršal, ale ešte jedna rýchla pripomienka. Je viacero odporúčaní a myslím si, že jedno z nich by bolo veľmi symbolickým. Stanovenie, nastavenie takého príkladu by bolo veľmi dôležité vždy, keď sa snaží EÚ angažovať s inými štátmi a keď ich žiada o to, aby konali v súlade s článkom 169 dohovoru Medzinárodnej organizácie pre prácu, tak musíme si pripomenúť, že väčšina z krajín neratifikovala práve tento článok 169. To, toto by bol príklad hodný nasledovania aby ste sa teda stali spolahlivým, e, spolahlivo zainteresovanou stranou, stakeholderom, ktorá obhajuje práva týchto ľudí po celom svete. Ďakujem pekne za organizovanie konferencie, ďakujem aj e, tu spolusediacim. Ďakujem pekne. E, takže tu končíme túto schôdzu. Na dnes chcem poďakovať aj tlmočníkom, Rajpa Beceda. Ďakujeme pekne za to, že ste nám dali vašich 10 minút navyše. Ďakujeme pekne za vašu štiedrosť. Rado sa stalo, zajtra budem pokračovať o 9.